Señor presidente. Señorías, vamos a iniciar el voto. Dámy a páni, začneme hlasovanie. Poprosím, zaujmite svoje miesta. Pri otvorení toh- tejto časti hlasovanie tak by som chcel e, vám podať veľmi e, smutnú správu. 24. E, novembra došlo k úmrtiu ľudí v textilnej fabrike v Dhake, hlavnom meste Bangladežu, zomrelo 112 ľudí. Neexistovali bezpečnostné unikové cesty, bezpečnostné opatrenia neboli dostatočné, ako aj materiály, horlavé materiály prispeli k tomuto nešťastiu. Samozrejme je logické, že to viedlo k nesúhlasu verejnosti. Tisíce robotníkov vyšli na, ulicu, na ulice v Dháke a žiadali väčšiu ochranu. 100 tisíc ľudí sa e, zúčastnilo e, zúčastnilo pohrebu týchto ľudí a my ako členovia Európskeho parlamentu nemôžeme ignorovať túto e, tragédiu. V Bangladeži je viac ako 4 tisíc textilných uh, tovární. Mnohé sú bez dostatočných bezpečnostných opatrení. Väčšina exportov do Európskej ich exportov ide do Európskej únie ako i do Spojených štátoch. A mnohé z nich patria veľkým a známym značkám. Európsky parlament považuje za dôležité po tejto tragédii preskúmať pracovné podmienky pracovníkov v tejto krajine v Bangladeži a je tiež dôležité zanalizovať si dôsledky budúcich obchodných dohôd. Z tohto dôvodu uh, s ohľadom na urgentnosť týchto udalostí e, konferencia predsedov rozhodla minulý štvrtok, že Európsky parlament bude viesť rozpravu počas januárového plenárneho zasadnutia vrátane účasti komisie a rady. V mene Európskeho parlamentu a v mene vás všetkých vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a prajeme zranení, zraneným eh, rýchle vyliečenie. Na, a teraz eh, druhý oznam. Na zasadnutí 22. novembra 2012 konferencia predsedov schválila odporúčanie, ktoré sa týka mandátu špeciálneho výboru E, pre organizovaný zločin, korupciu a pranie špinavých peňazí, ktoré má ktorý má, tento mandát má vypršať 31. marca 2013. Návrh je rozšíriť e, ho až do 30. septembra 2013 na základe e, článku 184. Pokiaľ nemáte žiadne výhrady, tak tento mandát sa rozšíri. Nie? V poriadku. Dobre. Takže ho považujeme za schválený do 30. septembra budúceho roku. Tá, vážený pán predseda, pokiaľ ide o